do it. Okay, let's do robotics. It is now. <laughs> um, dear colleagues, we can begin. Um... Kolegovia, môžeme začať tento bod, na ktorý sme tak veľmi dlho čakali. Je tu snad niekto aj z komisie, takže mali by sme ale každopádne začať. Ide o bod 5 programu, návrh stanoviska pána Bonyho je to správa z vlastnej iniciatívy o priemyselnej politike eh, Európskej únie v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Neviem, čo sa deje na našich obrazovkách. Vidím totiž, že ako keby sme hlasovali. Ide o postup podľa pravidla 54 umelá inteligencia, robotika, tieto body. Tu my ako e, výbor e, sme e, zúčastnení, keď ide o súkromie a tak ďalej. Je tu veľmi prísna lehota, tak pracujeme len v angličtine na našom stanovisku. Je to však veľmi dôležité, tá problematika. Pán Bony by nám teraz mal odprezentovať návrh svojho stanoviska a potom by sme mali krátkosti podiskutovať. Nech sa páči, Michal. Ďakujem pekne. Umelá inteligencia, ako všetci viete, je jedna zo strategických technológií 21. storočia globálne i v Európe a prináša pozitívne zmeny európskej ekonomike, umožňuje inováciu, produktivitu, konkurencieschopnosť, ako i e, zdravie našich občanov. Môžeme optimalizovať produkciu, využívať prognózy pre mnohé oblasti. Na druhej strane avšak je tu prebieha tu boj medzi tými takými e, negatívnymi a pozitívnymi scenármi, keď hovoríme o zdraví, o pokročilých systémoch, keď ide o e, núdzové e, technológie, ktoré sa používajú pri srdcových ochoreniach a iných núdzových stavoch. Myslím si, že hovoríme o potenciálnych prínosoch. My však e, vidíme hneď hrozby pre pracovný trh, pre našu pozíciu voči umelej inteligencii. Takže rýchly vývoj nových technológií, ako je umelá inteligencia, umelá inteligencia e, prináša veľké výzvy, pozitívne i negatívne, ohrozenie digitálnej bezpečnosti, rôzne stroje, ktoré môžu byť používané hackerským spôsobom. E, veľká diskusia napríklad o drónoch, takisto otázky politickej bezpečnosti, ďalej sledovanie, ktoré zasahuje do súkromia, e, zacielené dezinformačné kampane. Umelá inteligencia sa naozaj dá použiť na zacielené útoky. Preto je rozhodujúce, aby sme zabezpečili holistický prístup a prístup zameraný na ľudí pri vývoji umelých inteligencií a pri stratégie EÚ v tejto oblasti. Mali by sme sa vyhnúť fragmentácii. Viete, že existuje množstvo prác v tejto oblasti v Francúzsku, Nemecku, Estónsku, v Polsku, aby tu boli stratégie. My však potrebujeme sa vyhnúť fragmentácii. Je to naša trhová výhoda, takisto výhoda našej spoločnosti, aby sme mali široký prístup EÚ, kde inštitúcie EÚ, členské krajiny a výskumné inštitúcie budú spolupracovať smerom e, k spoločnému postupu. Nepochybne umelá inteligencia a jej vývoj musí prebiehať plne rešpektujúc základné práva, tak ako sú zakotvené v charte základných práv, e, hlavne pokiaľ ide o princípy ochrany údajov, ochrana súkromia, bezpečnosť, tiež pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v predpisoch GDPR. Na to som sa zameral v návrhu správy a to bude náš vklad za LIBE k tej e, správe, ktorá je gestorský vo výbore ITRE. V, mojej, v mojom stanovisku som tiež riešil otázky etické, teda aspekty využitia e, umelej inteligencie, transparentnosť a vysvetliteľnosť. To je jeden z kľúčových e, princípov algoritmov. A rovnaké príležitosti, takisto to viete, táto správa e, Mm, eh, agentúry pre základné práva, kde ide o ohrozenie z diskriminácie. Musíme posudzovať všetky tieto aspekty. Som presvedčený, že ľudské chápanie systémov umelej inteligencie je rozhodujúce, ak chceme zvyšovať dôveru a povedomie spotrebiteľov, ktorý potom umožňuje ďalší pokrok v oblasti umelých inteligencií užívateľia si musia uvedomovať, ako sa ich dáta používajú. A musia tiež vedieť, e, si uvedomiť, že keď dochádza k interakciám e, s týmito strojmi, ide o e, otázky dôvery. Množstvo analýz sa zameriava na vzťahy a interakcie medzi ľuďmi, a, učiace sa stroje, ktoré sa využívajú v marketingu, ktoré boli tu mnohé príklady v Spojených štátoch. My e, ako ľudia a je jasné, že potrebujeme veľmi silné a jasné pravidlá, čo je tiež e, dôležité posudzovať kontrolovateľnosť. Keď hovoríme o tomto vývoji, musíme zabezpečiť kontroly zo strany ľudí, ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť problémov. V mojom návrhu správy hovorím o význame, o kvality údajov pri vývoji algoritmov. Ak sú to nekompletné, nespravné údaje, tie potom eh, vedú eh, k zlým predpovediam a to je potom dôvodom predsudkov. Dôležité je, aby sa teda zaškolovali na reprezentatívnych vzorkách kvalitných, relevantných dát, aby sme mali štatistickú paritu. Spoločný prístup EÚ je veľmi dôležitý, aby sa zabezpečilo, že naše štandardy k týmto hodnotám, etickým otázkam sú základom Teším sa preto e, na prácu na tomto stanovisku s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Mnohé z najpodstatnejších e, otázky ochrany súkromia sú práve spojené s oblasťou robotiky. E, ďakujeme kolegovia, ktorí by sa chceli vyjadriť. Najprv kolega Pada. Umelá inteligencia, kolegovia, je niečo, čo má veľký vplyv na naše životy každodenné. A hoc aj je to veľmi dôležité pre Európu, byť priekopníkom v tejto oblasti je ešte dôležitejšie, aby Európa bola v, v vedúcom, pre, eh, na vedúcom mieste pri Eh, vyvíjaní týchto technológií aby sa používali etické princípy, ktoré majú byť eh, transparentné. Jedno z hlavných víziev pre EÚ, pokiaľ ide o jej konkurencieschopnosť, je zabezpečiť, aby umelá inteligencia sa používa vo všetkých sektoroch priemyslu. Dnes sa digitálne technológie používajú len v malom počte podnikov 25 veľkých spoločností v roku 2017 používali e, tieto analýzy e, veľkoplošné a e, ďalej u menších podnikov len 10 Tu sa musia zvýšiť investície do tejto oblasti. Je to rozhodujúce. Čo však je ešte dôležitejšie je skutočnosť, že pokiaľ ide o tieto umelé inteligencie, vývoj by nemal ísť na úkor zodpovednosti, pretože e, použitie umelých inteligencií so zlými zámermi znižuje e, v vieru, dôveru spotrebiteľov potom. Tento vývoj by mal naozaj sa opierať o chartu základných ľudských práv, články 7 a 8 a dôležité články takisto z GDPR ja predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré budú hovoriť o etike, ochrane súkromia a taktiež o boji proti niektorým e, predsudkom, pokiaľ ide o vývoj týchto algoritmov. Chcem poďakovať pánu Bonimu za spoluprácu. Ďakujem sa a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Teraz Anna Gomez. Uh, Len Súhlasím s pánom Bonim. O čo tu ide? Nuž tak ide o etiku, e, o prístup, e, ktorý sa zameriava na ľudí. Máme tu teraz e, stroje, ktoré sa samé vedia učiť. Problém je v tom, ako dohodíme ten sklz vo vývoji, ten vývoj sa rozbieha. Nie je to len e, e, v Číne, kde používajú tieto systémy, kde sa e, zaznamenávajú skóre dobrých občanov podľa ich správania. Aj v EÚ som zistila, že v Nemecku je spoločnosť, ktorá sa volá Credit Tech, produkty, ktorá chce poskytovať systém, ktorý akoby Amazonom vo finančnej oblasti. Etika bude zmenená, budú tu iný postup ako história, bude tu časti informácií, ktoré povolia spotrebitelia v rámci Facebooku. A niektoré spoločnosti vlastne už používajú pri eh, rozhodovaní o požičaní eh, finančných prostriedkov v subsaharskej oblasti Afriky. Otázka teda znie, ako zabezpečíme, že tieto základné obavy sa budú rešpektovať a implementovať a tak ďalej. V rôznych eh, strojoch, ako hovoril pán Bonny, stroje, ktoré sa dajú použiť len na e, jednu vybranú oblasť činnosti ako e, nebezpečné dróny. Teraz komisia. Ďakujeme. Súhlasíme, že treba byť veľmi opatrný a zvažovať prínos, ale aj potenciálne hrozby. To je súčasťou našej stratégie, kde chceme naozaj mať globálny prístup, ktorý bude sa venovať pozitívnym i negatívnym aspektom. A keď hovoríte, že treba sa e, treba komunikovať s výskumníkmi technológií. To sa deje samozrejme vo verejnoprávnych súkromných partnerstvách. Odborníci v tejto oblasti, pokiaľ ide o financovanie, v rámci Horizontu 2020, či všeobecne pri financovaní programov, ale oblasť umelých inteligencií presahuje disciplíny. Nede tu len o aspekt technický, ale aj iné, etické, právne, ekonomické a tak ďalej. A práve preto sme vytvorili e, odbornú skupinu na vysokej úrovni, oni zastupujú rôznych zainteresovaných z akademickej oblasti, z priemyslu, rôzne sektory, ktoré používajú tieto technológie i z občianskej spoločnosti. A cieľom tejto skupiny e, je, sú dva ciele. Po prvé etické usmernenia, po druhé potom odporúčania politické a investičné. Ako vidíme v bode 6, vytvorili sme e, európsky panel, e, poskytovať teda tie usmernenia a táto skupina na vysokej úrovni spolupracuje na tom, aby sa vytvorila platforma Otvorené fórum, kde je viac ako 1700 e, zaregistrovaných účastníkov na tej platforme forme. Môžete sa stať súčasťou tejto diskusie. Táto vysok, e, odborná skupina na vysokej úrovni mala stretnutie 20. septembra a publikovali správu na tejto platforme, kde môžete vidieť, bohužiaľ rečničke vypadol mikrofón, takže už ju nepočujeme. sorry. Prespravedlňujem sa. Chcem len zopakovať, že skupina na vysokej úrovni ich hlavnou úlohou je riešiť transparentnosť, vieriehodnosť umelej inteligencie. Toto sú kľúčové body, kde e, môžeme použiť túto správu. Posudzujú e, umelú inteligenciu, ktorá je dôveryhodná, je to ich horizontálna téma politickej a investičnej časti ich práce takisto. Nuž a pokiaľ ide o, o o používanie umelej inteligencie so zlými zámermi. E, chceme takisto riešiť e, transparentnosť, vysvetliteľnosť. To sú výskumné témy, ktoré si vyžadujú viac práce. S cieľom mať e, bezpečné a vieryhodné systémy e, s tými princípmi, kde budeme používať e, developerské skúsenosti, užívateľské skúsenosti, aby sa zabezpečilo, že všetci rozumejú zmyslu toho systému, aby bol inherentne bezpečný a aby bol eticky etický už v povahou svojho navrhnutého dizajnu. Toto je teda to, kde máme tie diskusie eh, so skupinou na vysokej úrovni. Pokiaľ ide o škodlivé využitie umelých inteligencií, musíme vysvetľovať, že eh, samozrejme škodlivé využitie môže byť eh, predmetom, ale sú tu spôsoby aj potierania boja proti škodlivému využitiu, napríklad vysledovávanie zvláštnych vzorcov, pri používaní e, bankových e, kariet a tak ďalej. Pokiaľ ide o e, súkromný život a ochranu osobných údajov, GDPR je v centre činnosti k ochrane údajov a určite chceme, ako sa odzrkadlilo aj v stratégii, mať teda prístup zameraný na ľudí, chceme zabezpečiť, aby uh, sa rešpektovali jednotlivé údaje, súkromie a pokiaľ ide o spravodlivý prístup a transparentnosť, i toto je súčasťou práci, práce skupiny na vysokej úrovni. Je to vlastne v centre ich pozornosti. Uh, dôvera je centrálne dôležitá, systém by mal byť dobre vysvetliteľný, je to kľúčový element vyvíjať dôveru a už som hovoril o aliancii k, te, k tejto umelej inteligencii. A pokiaľ ide o to, že systém musí byť transparentný a ľudia musia pochopiť, ako funguje na ich úrovni, čo je pre nich relevantné. A keď je tu interakcia so systémom, je to systém umelý, treba vedieť, či je umelý alebo e, ľudského pôvodu. A pokiaľ ide o kvalitu využitia údajov. To je súčasťou nášho programu financovia, kde, kde podporujeme vývoj e, databáz, ktoré sú e, preverené. Treba podporovať spoločnosti v ich využití, aby sa používali vhodné údaje. Záverom by som e, uviedla, že etika je silnou stránkou Európy v oblasti umelých inteligencií. Treba sa o to oprieť a implementovať tieto princípy v systéme, ktorý potom aj uplatňujeme. Na tom pracuje skupina na vysokej úrovni pri implementácii. Verieme to veľmi vážne treba tu zachovávať rovnováhu medzi e, nariadeniami a zas na druhej strane ochranou, aby sme umožnili syst- zavádzanie systému a súčasne čo najväčší prínos pre spoločnosti a ľudí, pre užívateľov. Netreba preháňať e, to regulovanie predpismi. Spomenuli ste túto skupinu na vysokej úrovni Viem, že sú tu aj zástupcovia e, priemyslu, e, pokiaľ ide o DPA, e, to je otázka, či sú zapojené i iné spoločnosti mimo vládky. Asi to vie pán Bony, ale len sa pýtam do pléna, nemusíte to teraz rýchlo, alebo teda do veľkej miery do podrobnosti rozoberať. neviem, či sú samotné orgány ochrany osobných údajov zapojené, kontrolné e, inštancie, odborníci, každopádne áno, e, zastupcovia e, spotrebiteľov takisto. E, každý vie, e, moji, moje deti vedia o, o umelej inteligencii, že? Pán Bony, je to veľký prínos e, k, vlastne k materiálu ITRE, je to v rámci e, bodu 54 rokovacieho poriadku 18. novembra každopádne je lehota na podávanie menujúcich návrhov. Nech sa páči. E, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za všetky názory, ktoré predostreli moji kolegovia. Je veľmi dôležité, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Som otvorený spolupráci. Je naozaj dobré, aby sme tu mali dobrú správu, pretože otvorene povedané sme na konci eh, nášho mandátu. Nie je toto legislatívne portfólio, ale na druhej strane, ak eh, správa eh, bude jasná vďaka nášmu príspevku, tak vytvorí rámec pre budúcu prácu v tejto oblasti a z politického pohľadu je to veľmi dôležité. Určite je dôležité hovoriť o tom, aby sme sa vyhli tejto fragmentácii a oblasť vzťahujúca sa na bezpečnosť, ochranu súkromia, ochranu údajov a etické otázky môže byť niečím, čo môže e, byť obvykle v Európskej únie, ale e, keď začneme diskutovať o etických otázkach, nie je to jednoduché. Zúčastnil som sa viacerých stretnutí s e, vedcami, výskumníkmi, ktorí sú aj v tejto expertnej skupine. A nie je také ľahké povedať, že všetko je jasné, pretože keď e, diskutujeme napríklad o kultúrnych vzorcoch, nechcem komplikovať situáciu, alebo e, náboženských otázkach, v určitých situáciách tu vyvstávajú rozdiely. Takže potrebujeme otvorene diskutovať o týchto otázkach a naša, našou prácou v tomto výbore je nadniesť eh, problém týchto etických otázok a zviditeľniť ho veľa viac, vytvoriť, eh, eh, vlastne zvýšiť povedomie všetkých partnerov. V USA sa myslím pred dvoma rokmi rozhodli, že všetky technické univerzity budú mať e, oddelenie pre, e, a budú takisto vyučovať etické otázky. To je veľmi praktické. A keď sme pracovali na finálnej verzii správy, snažili sme sa vypracovať už tie praktické odporúčania pre používanie e, v Európskej únii. Takže to sme tam začlenili. Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým za ich názory. Ďakujem našim partnerom. Určite to bude eh, užitočné, je to fascinujúca cesta diskutovať spolu o týchto otázkach. Ďakujem, eh, Michal, toto sú nie marginálne, ale naozaj centrálne otázky, tieto etické otázky, otázky súkromia. Tých sa to aj snahy výboru ITRE, takže ďakujem veľmi pekne. Lehota na predostieranie pozmeňovacích návrhov je 8. november. Kolegovia, teraz môžeme prejsť k bodu 6 e, značne zmeníme tému. Ide o e, predstavenie pani spravodajkyne Kienge e, jej správy o vytvorení Európskej siete imigračných styčných dôstojníkov. Cecil, si tu, si pripravená. Takže týmto ti udelujem slovo, aby si predstavila svoju správu. Ďakujem, Klod. Ešte raz ďakujem komisii za jej návrh zmeny nariadenia a využijem čas, ktorý mám k dispozícii, aby som popísala tie zásadné e, e, zmeny, ktoré som v texte urobila. Styční eh, dôstojníci, eh, imigrační styční dôstojníci, toto nie je nový koncept, eh, vychádza z roku 2004 a zmeny boli vytvorené v roku 2011 a tento najnovší návrh e, Európskej komisie sa snaží posilniť pozíciu imigračných styčných dôstojníkov, aby sa im umožnilo efektívnejšie realizovať priority Európskej únie v oblasti imigrácie. A je to práve vo e, svetle snažiť sa zjednotiť e, ich postupy, e, že som sa snažila zaoberať práve touto definíciou, ktorá musí byť rovnaká pre členské štáty, komisiu a agentúru, teda má to byť špecifický dôstojník v tretich krajinách, ktorý sa zaoberá témami prepojenými s migráciou. E, nevy, e, takže tento otvorený zoznam, ktorý navrhla komisia, som sa snažila tu nahradiť širšou terminológiou, aby sme pokryli všetky komponenty migračného e, fenoménu. Pokiaľ ide o imigračných styčných dôstojníkov, eh, chcela som zajsť trošku do väčších detajlov, než to urobila komisia, hlavne pokiaľ ide o ich kontakty s treťou krajinou. Tam som spomenula aj lokálne orgány, aj eh, občianskú spoločnosť. A pokiaľ ide o zbieranie a spracovanie informácií, pripomínam, že imigrační styční dôstojníci majú operatívne možnosti priamu, e, priame poznatky o tretej krajine, ktoré sú veľmi dôležité a užitočné na posilnenie spolupráce s týmito krajinami aj v oblasti teda e, vytvárania migračnej politiky na európskej e, úrovni. V mojich e, návrhoch na zmenu sa zaoberám špecifikáciou informácií, ktoré sa majú poskytovať Eh, vekový profil, rodový profil, rôzna typológia eh, medzinárodnej eh, ochrany sa tam spomína, takisto aj monitorovanie dodržiavania základných práv. Vychádza sa tu hlavne teda z rešpektovania základných práv. Na toto som sa sústredila. Predstavila som napríklad horizontálny pozmeňovací návrh, ktorý špecifikuje že eh, imigrační styční dôstojníci majú vykonávať svoju funkciu eh, v plnom eh, rešpekte najzraniteľnejších osôb. Ak nemajú dostatočnú kvalifikáciu, imigrační styční dôstojníci vymenovaní členskými štátmi musia prejsť špecifickým školením o ochrane Eh, osôb v zraniteľnej pozícii, obzvlášť pokiaľ ide o ženy a maloletých. To isté platí pre imigračných styčných dôstojníkov, títo majú, eh, eh, ktorí majú byť vlastne experti aj pre rodové otázky, obchodovanie s ľuďmi a ochranu maloletých pokrytiu steering board. Tam som vložila možnosť e, zapojenia sa e, Európskeho parlamentu ako spoluzákonodárcu, ktorý by teda mal získať možnosť byť pozorovateľom. Ja dúfam, že členské štáty a komisia nebudú proti tomuto návrhu. E, tiež Chceme získať e, vlastne e, priority o dvojročnom e, programe siete styčných dôstojníkov. Je potrebné, aby Európsky parlament mal k tomuto dokumentu prístup. Už sme sa stretli s tieňovými spravodajcami a e, teším sa na ďalšiu našu spoluprácu a verím, že pozitívne prebehne aj naša spolupráca s komisiou a zástupcami členských štátov, aby sme čo najrychlejšie mohli ukončiť prácu na tejto téme. Ďakujem pekne, Cecil. Teraz prejdeme k vyjadreniam tieňových spravodajcov a teraz Sandra Mussolini z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, za pozitívne považujem to, že imigračný styčný dôstojník ehm, sa má stať európskejším. Spravodajkňa ehm, vymazáva tri odseky, ktoré tomu bránia kde sa a spomína tam teda agentúry, komisiu a členské štáty. Pozitívne je aj, že odkazuje na organizácie občianskej spoločnosti, s ktorými má byť imigračný styčný dôstojník eh, v styku aj mimovládne organizácie, ale bod, ktorý podľa mňa môže byť nebezpečným eh, v návrhu spravodajk je, že v návrhu spravodajkyne sa e, vlastne vyprázdni e, teda náplň práce tohto imigračného styčného dôstojníka je celkom zrejme, že základné ľudské práva sú veľmi dôležité. Už e, v návrhu komisie v úvodnom ustanovení 4 sa to spomína neustále odkazovanie na základné práva a vymazanie cieľov E, vlastne imigračný styčný e, dôstojníci sa majú zaberať e, imigráciou, návratmi, facilitovaním, zjednodušovaním tohto všetkého. Takže toto sa vymazáva a z týchto styčných dôstojníkov sa vstávajú, vstávajú osoby zodpovedné za dožívanie základných ľudských práv. Takisto je to dôležité aj ich fungovanie napríklad pre EASO. Títo dôstojníci, ak my eh, vlastne zmeníme ich eh, funkciu a eh, zmeníme ju, tak to bude mať vplyv aj na princíp subsidiarity, aj suverenity členských štátov. Dávame týmto dôstojníkom úplne iné úlohy. Nemôžeme stále znova opakovať ochranu základných práv. To znamená, že v každom odseku e, to vlastne, vlastne, e, kde sa nespomínajú, tak tam odpadávajú. Ak teda na začiatku e, sme mohli podporiť pozíciu pani spravodajkyne, Eh, ktorá sa snažila, aby eh, imigračne styční dôstojníce stali európskejšími. Na druhej strane sa nám nepáči, že eh, sa úplne mení ich funkcia oproti tej pôvodne zamýšľanej. Ďakujem pekne za ostatných deňových spravodajcov z ALD a Zelených. Musím konštatovať, že nie sú prítomní. Takže slovo dostáva Marie christine Veržia. Chcete sa vyjadriť v mene eh, tenevej spravodajkne ALD? Dobre, takže Sophie sa vyjadri v mene ALD. Ďakujem pekne Natalii Grisbeck, našou teňovou spravodajkyňou. Eh, tam eh, to nie je prítomná. Požiadal ma, aby som prečítala jej stanovisko vo francúzštine. Pokiaľ ide o moje posolstvo, poprosil som Sophie, Ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Teším sa pozmaňujúcim návrhom, pretože doplňujú zábezpeky, aby sa základné práva zabezpečovali. Ako podpredsednička interskupiny k právam detí som spokojná, že sa tu spomínajú práva detí a možnosť venovať e, pozmeňujúci návrh tejto úlohe číslo 29. Uvedomujem si dôležitú úlohu, aktívnu úlohu v týchto styčných dôstojníkoch, pokiaľ ide o ochranu práv, pokiaľ ide o základné práva. 24 ako pozmeňujúci návrh je v tejto súvislosti veľmi zaujímavý. Komisiu chcem požiadať, či sa, čo sa diskutovalo na prvom stretnutí tieňových pokiaľ ide o doplňujúci mechanizmus e, a zdieľanie údajov, ktoré získajú tí styční dôstojníci, alebo či je dostatočne v tejto otázke text jasný. Treba sa vyhnúť tomu, aby tieto platformy zdieľania informácií boli len prázdnymi prísľubmi, e, kde sa vlastne len zbierajú údaje na národnej úrovni. Chcem poblahoželať ešte raz k práci spravodajkyni. Verím, že sa nám podarí úzko spolupracovať v najlepšej e, možnej dobe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sophie, slovo teraz Marie Christine za GUE. monsieur le président. I ja ďakujem kolegyni Cecil. S väčšinou jej návrh e, súhlasím. Táto téma podľa mňa i postup komisie v tejto veci je pokrokom smerom k holistickému, lepšiemu prístupu e, k migračným otázkam. Je to dobrá príležitosť. E, e, ide o to o vniesť viac e, rozumu do migračných politík po tom všetkom, čo sa udialo v roku 2015 a 2016 ale nemali by sme sa len vrácať ku krajinám, ktoré sú problematické, ktoré sú na juh od Stredného mora. Minulý týždeň sme dostali oficiálne čísla pokiaľ ide o e, pobyty e, e, dlhodobé na území členských krajín. A po tretí rok za sebou sú to Ukrajinci, ktorí sú na prvom mieste, pokiaľ ide o využívanie týchto foriem pobytu. 650 tisíc minulý rok mali takýto, takéto povolenie k pobytu. Nie je to snad najpodstatnejší migračný tok, ktorý sme zaznamenali v porovnaní, s, pokiaľ ide o túto tému. Žiadna iná národnosť nezaznamenala takýto e, migračný presun a e, pozeráme sa pritom len na juh. Predložím e, podmience návrhy, ktoré by toto vyvážili, aby sme sa permanentne nezaoberali posadnuto tou migráciou z juhu, tej, tou tzv. neregulérnou asi sa zhodneme so Cecil v tom, že ak tieto pristahovalecké toky sú neregulované, to je preto, lebo neexistujú regulérne spôsoby príchodu. Tu by sa dalo dobre porovnávať medzi krajinami, ktoré nemajú regulérne možné cesty a tie, ktoré majú možnosť regulovaného prístupu. Ja pritom nemám nič osobne proti Ukrajincom. Určite je dobré, že pracujú e, v Polsku, pritom 90% e, sú to pracovné povolenia e, a 85% z nich ide pracovať alebo pracuje v Polsku. Táto vec by mala viesť k úvahám a pri tých úvahách s príslušnými úradníkmi by sme mali tejto otázke dávať globálny rozmer a mali by sme sa tiež pozerať na tých, ktorí prichádzajú, ale aj na tých, ktorí odchádzajú. Keď vidím e, na počet Ukrajincov, ktorí prídu do Polska, dnes asi milión z nich žije na polskom území, som presvedčený, že sú tu aj ľudia, ktorí sa vracajú. O tom odchode sa nikdy nehovorí. Takisto sa nehovorí o Európanom, ktorí migrujú do iných krajín. Ak chceme mať dobrú logistiku tejto otázky, treba mať takýto globálny pohľad, to by mohlo veci prospieť. Ďalej potom mám otázku k otázke e, e, návrhu budúcich e, presunov. Len by som to chcela lepšie pochopiť a takisto by sme mali uvažovať o otázke ochrany údajov, základných práv, ale aby tie údaje boli čo najčastejšie anonymizované. Veľmi často totiž nepotrebujeme uchovávať nominatívne menovité dáta, aby sme dobre pochopili, ako fungujú tie toky. A pokiaľ ide tiež o posilnenie dialogu s tretími krajinami, mali by sme trvať na tom, že sú tu tretie krajiny, ktoré rešpektujú ľudské práva a iné nie. A tá otázka spolupráce by mala tiež zohľadňovať tento parameter. Určite sú tu krajiny, kde by sme mali posilňovať dialog k migrácii, aby sme pochopili hĺbšie príšiny migrácie a že sú tu určité problémy, ktoré by mali zohľadniť realitu tých tokov pôvodom z týchto krajín. Thank you very much. Before I go back to the rapporteur, does the Commission want to add anything? Ďakujem. Predtým, než eh, dám eh, slovo na spravodajkyni, chcela by sa vyjadriť komisia? Dobre, stručne, nech sa páči. Ospravedlňujem sa Počúvala som e, francúzske tlmočenie a, a, e, a e, trvalo to dlhšie. Takže pokiaľ ide o zabezpečenie povinnosti zdieľania informácií e, pomocou platform, ako sa spomína v texte, tak ako sme diskutovali v minulosti, myslíme si, že článok 5 a jeho znenie shall zabezpečuje e, dostatočnú zabezpeku, ale my nemáme nič proti posilneniu aspektu e, toho, aby sme pozbudzovali členské štáty, aby efektívne zdieľali informácie e, v rámci tejto platformy. Ďakujem. Chcem poprosiť teraz Cecil, aby, aby uzavrela tému. Ďakujem všetkým za ich príspevok. Som si istá, že sa budeme snažiť opäť stretnúť a prediskutovať e, o, teda tie návrhy, ktoré zazneli. Mali by sme sa venovať e, téme e, ľudských práv. Myslím si, že to, čo sme do dokumentu vložili, Našim e, e, teda jeho cieľom nie je úplne zmeniť e, funkciu týchto stučných dôstojníkov, ale z môjho pohľadu nemôžeme oddeliť migračný fenomén od e, základných práv. My sme sa preto snažili jednoducho iba znovu prepojiť túto tému s témou e, migrácie, ktorá je dôležitá. Keď sa pozriem do textu, vidím, že e, sa tam ľudské práva spomínajú jedine v úvodnom ustanovení Takže preto eh, som sa snažila zviditeľniť eh, dôležitosť tejto témy, ale samozrejme eh, je ochranená funkcia týchto imigračných styčných dôstojníkov. A pokiaľ ide o EASO, treba povedať aj, že pokiaľ ide o prelínanie úloh s EASom, bude tu úloha pre komisiu, aby jasne ohraničila ich kompetencie. Momentálne je tam Eh, teda tam nie je možnosť napríklad pokryť všetky eh, územia zo strany týchto styčných dôstojníkov. A, a eh, aj stanovisko ALDE sa mi páči, snaha ochraniť maloletých, ochrana zraniteľných osôb, medzi ktoré patria ženy a deti, je veľmi dôležitá. Marie Kristín hovorila o mobilite, o presunoch. Ja e, som pripravil pozmeňovacie návrhy, ktoré sa snažia upremiť pozornosť aj e, na to, že sú tu ľudia, ktorí e, prichádzajú, a zostávajú blokovaní. Preto treba diskutovať o tom, aby sme sa zaoberali tým, kam títo ľudia majú ísť, nutne do Európy alebo môžeme vytvoriť e, nejaký, nejakú globálnu e, platformu, ktorá by pomáhala nasmerovať e, ľudí. Takže bolo by dobré lepšie porozumieť aj motivom ľudí, ktorí sa presúvajú. Budeme o tom spoločne diskutovať. Dôležité je, aby vlastne ľudia nezostali vo vzduchoprázdne medzi jedným územím a druhým územím. Ďakujem pekne, Cecil, za tvoju prácu na tejto téme. Ďakujem tiež tieňovým spravodajcom a veľa šťastia vo vašich e, ďalších zasadnutiach. Lehota na prostieranie e, pozmeňovacích návrhov vyprší 19. novembra, takže ďakujem e, za vašu prácu na tejto téme. Kolegovia, trošku s predstihom máme teraz možnosť prejsť k ďalšej téme ak by teda e, dovolil spravodajca. je tu výzový e, informačný systém. Takže e, pán spravodajca Coelho dostáva slovo, aby nám odprezentoval svoj návrh správy. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po portugalsky. Ako už e, povedali mnohí, Šengenský prístor a voľný pohyb sú veľkým úspechom Európskej únie a taktiež som, sú najväčším úspechom, ktorý Európani v podstate najviac oceňujú, ale je treba, aby bezpečný e, pohyb išla ruka v ruke s bezpečnostnými opatreniami, ktoré zaručia bezpečnosť našich hraníc e, na našom území, ale Šengenský prístor a voľný pohyb si taktiež vyžadujú spoločnú a dobrú politiku víz, tak aby sa zaručila sloboda, zároveň bezpečnosť a teda európsky prístup pre tých, ktorí prekročia naše hranice, aby tu študovali, pracovali alebo prišli len na návštevu. Takáto politika taktiež e, ide ruka v ruke so systémom VIS, kde sa teda vydávajú víza. Vyhneme sa tak podvodu s vízami a taktiež vyberaniu e, krajiny, ktorá vám vydá vízum podľa toho, ako je to pohodlné. A taktiež si to vyžaduje spoluprácu e, pohraničnej stráže a policajných orgánov v celej Európe. A mm, potrebujeme brániť naše externé hranice, alebo chránené naše externé hranice. Momentálne víza sú udelované ako víza na krátky pobyt pre turistov a v roku 2016 sme mali asi 16 miliónov žiadostí o víz, o vízum. Avšak e, neprichádzajú k nám len turisti, ale aj vysokoškolskí študenti, pracovníci, podnikatelia, výskumní pracovníci alebo jednoducho osoby, ktoré sem prišli na návštevu za európskymi príbuznými. No a nikto z týchto ľudí nepodlieha bezpečnostným pravidlám EÚ a podľa Eurostatu len v roku 2016 milión no, miliónov ľudí emigrovalo, aby pracovalo v Európe. A viac než 800 tisíc sa pripojilo k európskej um, rodine a viac než pol milióna ľudí prišlo sem študovať. Takže potrebujeme pravidlá pre voľný pohyb, ale tieto osoby nie sú nikde v žiadnej európskej databáze registrované. A čoraz častejšie sa EÚ stáva to, na čo stiažovala aj pani poslankyňa Gomeš, a síce, že veľkí investori, ktorí prichádzajú do EÚ, dostávajú tzv. zlaté víza, ktoré sú vydávané členskými štátmi EÚ a tieto osoby taktiež nie sú uvedené v, v systéme VIS ani e, napríklad v e, šengenskom informačnom systéme. Takže s touto novou reformou sa to zmení. Napríklad pokiaľ nejaký Kanadian sa rozhodne, že pôjde do Európy a bude tu žiť, nezávislo toho, v ktorej krajine to bude, jeho vízum bude zapísané v systéme. Napríklad pokiaľ by chcel žiť so, špa- so svojou španielskou manželkou v Belgicku, tak sa e, to teraz stane. Takže dnes sa nachádzajú v Európe kdekoľvek, budú mať vždy eh, rovnaký teda nárok na voľný pohyb a život v EÚ, ale bude tu lepší dohľad a bude väčší dôraz na prvok bezpečnosti. My kontrolujeme turistov, ktorých nám prichádzajú a v budúcnosti aj taktiež aj e, tí, ktorí sa budú u nás držiavať trvalo, napríklad ako títo investori, tak tí taktiež budú kontrolovaní. Takže toto reformou, o čo nám ide? Snažíme sa zaručiť to, aby vydávanie všetkých víz bolo automaticky sprevádzané s bezpečnostnou kontrolou. Tým pádom e, tieto kontroly musia teda prebehnúť, musia byť primerané, musia samozrejme rešpektovať základné práva, ale taktiež chceme, aby toto bolo podporované štruktúrou, ktorá bude e, zaručovať e, možnosť preverenia konkrétnej osoby, zároveň čo teda tie informácie o, o konkrétnej osobe budú dôverné, tento systém musí zahrňať všetky členské štáty šengenského priestoru. Musíme mať kompletné kontroly, ktoré prebehnú ešte pred udelením víza. A tieto osoby nemôžu byť podrobené kontrole až po vydaní víza, ale pred jeho vydaním. Ja som vždy hovoril, že musíme podporovať veľké databázy údajov ako SIS a VIS a myslím si, že túto reformu môže maximalizovať ich potenciál a takto brániť e, Schengen a taktiež voľný pohyb. Ja chápem, že VIS musí byť schopný e, rýchlo a bezpečne reagovať je treba teda plne využiť jeho potenciál. Tento systém je centralizovaný a máme vo svete stále viac hrozieb a všetky bezpečnostné incidenty, ktoré sa odohrali, prebehli predovšetkým v rámci infraštruktúry eh, prepojených centrálnych systémov a systémov členských štátov a svoj tejto reformy bude lepšie uplatňovať všetky príslušné opatrenia a rovnaká vec platí pre EU LISA, bude tam centrálna zodpovednosť. Vždy samozrejme tam musíme tomu prijať jedný rozpočet a harmonogram. Keď hovoríme o VIS, tak e, toto je ešte to najdôležitejšie. Zatiaľ návrh komisie ignoruje E, le, stanovenia lehoty. Myslím si, toto je neakceptovateľné a preto by som chcel podporiť posilnenie kontrolných mechanizmov, ktoré má k dispozícii tento parlament a tým pádom aj povinnosť komisie sa nám zodpovedať a paralelne taktiež podporujem e, lehotu na, na implementáciu dvo, dva roky. Napriek tomu e, že komisia e, si chce udeliť v tomto zmysle biankošek. A vyžné kolegovia, čakám na vaše príspevky taktiež kolegov, tenových spravodajcov, aby sme spoločne mohli vytvoriť stanovisko Európskeho parlamentu e, nepopieram, že to je komplexný návrh, ale všetci sme si vedomi toho, že sa blížime na koniec nášho mandátu a priebehu rokovaní je treba e, postupovať urgentne. Už sme mali veľa technických schôdzí s Európskou komisiou a s Európskou agentúrou pre základné práva a 20. novembra sa bude konať prvá schôdza tenových spravodajcov. Ďakujem. Ďakujeme, Karloš, aj za tvoju tvrdú prácu na tomto spise. Čo týka tieňových spravodajcov, tak Birgit Sipel bude hovoriť v mene Petra Milmüllera, ktorý je teda našim spravodajcom, spravodajcom. Birgit, prosím. Ďakujem. Na úvod by som chcela poďakovať komisii za ich návrh. A preto všetkým pánu Koelovi za jeho prácu na návrhu správy. Je to dobrý východiskový bod pre diskusie, ktoré prídu neskôr. Náš spravodajce Peter Nidl Miller tu dnes s nami nemôže byť a preto by som chcela podať len niečo k určitým aspektom. Máme výhrady napríklad čo sa týka primeranosti a potrebnosti toho, že údaje e, držiteľov dlhodobých víz e, a taktiež rezidenčných víz musia byť zavedené do systému. Taktiež sa týka odoberania otlačkov, e, prstov detí, prístupu policajných orgánov, v súvislosti s návrhmi o interoperabilite. Chceme zaslať pozmeňujúce návrhy, ktoré by zlepšili text v tomto zmysle. Samozrejme, budeme konštruktívne pracovať na tomto návrhu a predovšetkým budeme spolupracovať so spravodajcom a budeme hľadať riešenia na nedoriešené otázky. Ďakujeme. Teraz Ana Gomeš. Taktiež by som chcela poďakovať Karlošovi Koeľovi za prácu, ktorú odviedol a za jeho návrhy, ktoré predložil aj na pracovnej skupine pre kontroly, kontrolu v rámci Schengenu. Ja som taktiež členkou tejto pracovnej skupiny pod taktovkou pána Koeľa. A s veľkým záujmom som sledovala to, čo navrhujete ohľadom zlatých víz a ich príjemcov. Myslím si, toto je zásadná vec, pretože potrebujeme minimálnu hranicu bezpečnosti a rovnosti a preto je jasné, že aj držiteľ takýchto zlatých víz musia byť vnesený do systému. Chcem sa opýtať jednu vec. Určité krajiny, ako napríklad aj Portugalsko, zároveň so systémom udelovania zlatých víz, majú taktiež systém zjednocovania rodín a tam je to ešte menej jasné. Takže príjemcovia zlatých víz si môžu priniesť aj svojich rodinných príslušníkov v rámci zlučovania rodín. A to, o, o tomto taktiež hovoríte vo vašom návrhu? Na druhej strane jeden z aspektov, ktorými sa zaoberáme v rámci šengenskej kontrolnej skupiny, je to, že je ťažké kontrolovať vydávanie národných víz, pretože títo sa nenachádzajú v žiadnej databázi a dokonca štatistické údaje sú veľmi málo kontrolované zo strany komisie, napríklad prípad Malty a Líbie, kde Malta zavrela svoju, svoje veľvyslanectvo v Líbii a potom vlastne už neboli žiadne štatistiky v tomto zmysle, ale naďalej sa uplatňovali predajné systémy víz na národnej úrovni, takže je jasné, že v podstate z Malty sa trajektom za jeden deň dostanete kamkoľvek do Schengenu. Je to v podstate bezpečnostný problém, nikto ho nekontroluje, dokonca sa nekontroluje štatistické údaje. Myslím si, toto by sa malo v takýchto prípadoch robiť. Už sa nikto nehlási, takže Karloš možno by si to chcel uzavrieť, alebo prepačte, Ešte možno komisia chce niečo pridať k tomuto. Ďakujeme spravodajcovi aj poslancom za to, že vítate návrh komisie v tomto zmysle. Víza sú kľúčové pri harmonizácii našej eh, migračnej politiky. Asi 16 miliónov víz je vydávaných každý rok Takže komisia si myslí, že systém udelovania víz by sa malo naďalej zlepšovať. Toto je cieľom tohto návrhu. A spoločným s systémom vstup-výstup, systémom ETIAS a systémom víz chceme zaručiť riadny screening šatných príslušníkov tretich krajín, ktorí vstupujú do Schengenu. Ako už bolo povedané, je dôležité, aby tá aktualizácia prebehla v pri plnej koherentnosti a všetky rôzne prvky interoperability musí byť rešpektované. Komisia víta správu parlamentného spravodajcu na túto tému. Vidíme, že tu sú rôzne prístupy ohľadom kontrol pri vydávaní víz a doby, kedy sú vykonávané. Tešíme sa na ďalšie návrhy. Samozrejme, v rámci trialógu sa bude o tom diskutovať detailnejšie. Tešíme sa na ďalšie diskusie pri trialógu. Ďakujem. Ďakujeme, Karlo, ešte raz. Ďakujem, pán, spravodaj, pardon, pán predseda. Ďakujem aj kolegom za dobrú spoluprácu na tejto dôležitej záležitosti k tomu, čo povedala Ana Gomeš. Áno, v mojej správe sú určité zmeny v porovnaní s návrhom komisie, napríklad čo sa týka zlučovania rodiny. Takže to, čo povedala Anna Gomeš ako prvé, tak to už je ošetrené v mojom návrhu. A ďalej, to, čo ste povedali o štatistikách ohľadom národných víz, my sa snažíme prinútiť členské štáty, aby sa pozreli na systémy, na európske systémy aj pri vydávaní národných, národných víz. My to nechceme úplne regulovať. Dúfam, že nebude musieť bojovať proti rade, pretože keď každý si uvedomuje, že po tom, čo sa vydá vízum, tak už netreba kontrolovať systém. Treba treba skontrolovať predtým, než sa to vízum vydá. A takto je to napísané aj v texte mojej správy. A dúfam, že ju podporíte. Ďakujeme, Karloš. Myslím si, toto je jadro práce nášho výboru. Ďakujem za tvoju tvrdú prácu a ostatným tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Máme tu novú letu na zaslanie pozmeňujúcich návrhov 13. novembra miesto teda 9. novembra, ako to bolo pôvodne. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa vyjadrili. A teraz môžeme prejsť k bodu 8. Sme trochu popredu časovo, takže neviem, či je tu spravodajca Denis de Jong pokiaľ nie, tak si môžeme byť predstavku, lebo nás čaká dlhé hlasovanie, ale nie, sa tu je, takže môžeme začať skôr. Porovnaní s programom máme tu ďalší bod. Implementácia charty základných práv Európskej únii. Spravodajca pán De Jong, ktorý nám predstaví návrh správy. Takže pán De Jong. Ďakujem. Musím povedať, že sa týka tejto, tohto stanoviska, tak som trochu bol konfrontovaný s e, priestorom, ktorý som dostal. Je to teda veľmi krátke stanovisko vzhľadom na tú tému, ktorou sa zaoberá a taktiež vzhľadom na objem práce, ktorú už sme do tejto témy investovali, aj v výbore AFKO, tam sme mali mnohé vypočutia, dokumenty. Snažil som sa to všetko sledovať, sledoval som to s veľkým záujmom. Čo sa týka rozsahu, alebo eh, zodpovednosti, tak si, to nie je až tak o charte v členských štátoch, ale skôr o EU inštitúcia, takže sústredoval na tieto dve veci. Taktiež som sa snažil sledovať líniu AFKA, ktorú si AFKO stanovilo, keď sme preskúmali zaujímavú štúdiu, ktorá sa venovala viacerým oblastiam tejto problematiky. Ďalej sme ktorí mali už v dispozícii prvý návrh spravodajcu napríklad. Tam boli otázky, okrem charty, koľko pozornosti sa venuje ďalším nástrojom, ako napríklad Európskemu dohovoru pre ľudské práva, Európskej charte pre sociálne e, záležitosti, e, ďalej je tu otázka vzťahu medzi chartou a socioekonomickým riadením. Toto bol dosť veľký aspekt v rámci tej štúdie, ktorú zadala AFKO. Ďalej, uplatňovanie charty zo strany agentúr. A na záver, aký majú prístup k opravným prostriedkom obete takéto poškodenia základných práv v súvislosti s obchodnou činnosťou. A ďalej tu máme e, činnosť európskych fondov. O tom sa taktiež diskutovalo. A už som sám spísal pár pozmeňujúcich návrhov. Chcem vyzvať ostatných tenových spravodajcov, aby urobili to isté, lebo sa k tomu dá povedať aj viac, než sa povedalo v tých mojich 5 odstavcoch. A napríklad čo sa týka e, hodnotenia vplyvu, dopadu na ľudské práva, nielen tak, ako sa to robí teraz, e, raz za čas, ale malo by to byť systematické. Taktiež, čo sa týka externých dohôd, tak tam nám chýba riadny systematický prístup, čo sa týka hodnotenia, hodnotenia vplyvu na oblasť ľudských práv. Myslím si, že čo týka agentúr, tam sa dá zájsť aj ďalej. Myslím si, že Agentúra pre základné práva už na toto upozorňovala. Bolo by dobré mať nejaké rozhodnutie alebo nariadenie, ktoré by vytvorilo agentúru, tak aby vždy tam bola explicitná odvolávka na chartu, alebo pri, vždy pri zriadovaní agentúry tam musí explicitná odvolávka na chartu, taktiež by sme mali mať e, etický kódex a stratégiu, ktorá by vždy rešpektovala základné práva, aby sa zamedzilo ich porušovaniu. Takže v tomto zmysle v podstate je toto len začiatok. Dúfam, že to stanovisko bude časom dlhšie, než som ho mohol prezentovať dnes. Ďakujeme, pán De Jong. Ja som trochu nešikovne na úvod povedať, povedal, že to je o implementácii charty v EÚ. Samozrejme, je to v EU inštitucionálnom rámci. Ja som videl to slovo charta, tak som sa celý rozrušil. Ja sa často rozrušujem nad e, bežnými vecami, ale samozrejme je to inštitucionálny rámec, takže to je oveľa užší koncept. A týka sa to teda inštitúcií. A je to asi dosť taká ošemetná vec, ako to tak vidím, písať na túto tému stanovisko, takže ďakujem. Opäť náš výbor vydá ďalšie kvalitné stanovisko. Ďakujem teda. Chce sa vyjadriť ešte niekto ďalší? je celá. Ďakujem. Ja hovorím mene Barbary Materi za EPP, tenová spravodajkynia, ktorá mi nechala svoje poznámky, aby som ich za ňu prednesla. Chcem poďakovať pánu De Jongovi, za jeho prácu na stanovisku. Tá správa o výbore v Koštene je hotová, takže môžeme teda vychádzať len z pracovných dokumentov. Správa o implementácii zdôrazní súčasný stav charty ako zdroja primárneho práva a predovšetkým hovoríme o práci európskych e, agentúr a inštitúcií, o tom, ako e, rešpektujú chartu. Stanovisko, ktoré sme si prečítali, vyzerá byť vyvážené Opiera sa o mnohé ustanovenia zmluvy. Je tam len pár bodov, kde by Barbara eh, chcela o tom ešte bilaterálne diskutovať so spravodajcom. EPP zašle pozmenujúce návrhy, tak aby text bol trochu vyváženejší, aby niektoré ustanovenia sa posilnili. Taktiež, čo sa týka európskej európskych e, fondov a to, že boli podmienené dodržiavaním charty v rámci viacročného finančného rámca od roku 2021, tak to nepodporujem a začneme pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme Roberta za toto stanovisko pani Matery, za EPP. Ešte niekto ďalší? Alebo nie, za SAD. Christine Revo Dalofon Bonfoy. Takže Birgit v mene pani Bonfoy Ospravedlňuje sa Kristi, že to dnes nemôže byť, keďže má nečakané stretnutie v Paríži. A prečítam, čo mi tu napísala. Chcem poďakovať spravodajcovi pánu Dajengovi za dobrú prácu. Súhlasím eh, s jeho úvahami v socioekonomickej oblasti pretože je treba venovať väčšiu pozornosť ustanoveniam charty v, v oblasti hospodárskeho riadenia spravovania Európskej únie. Tieto ustanovenia majú veľký dopad napríklad na oblasť vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, treba ich vziať do úvahy. A taktiež podporujem žiadosť o urýchlenie rokovaní ohľadom pristúpenia k Európskom dohovoru o ľudských právach. Zašlem niektoré pozme- nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú sústredovať na implementáciu charty zo strany členských štátov. Článok 51 stanovuje, že sa charta uplatňuje len vtedy, keď sa implementuje európske právo, ale mnohé e, rozsudky a taktiež judikatúra trochu podnetili chaos a preto by sme podporili vypracovanie článku, ktorý by umožnil členským štátom lepšie uplatňovať základné práva. Na záver chcem povedať, že charta eh, nám má umožniť lepšie rešpektovať a implementovať ľudské práva a je treba e, reagovať rýchlo, keď sú tieto práva ohrozené. Táto téma je technická, ale mal by sme využiť túto príležitosť a vyslať jasný politický signál. Na stretnutí ministrov spravodlivosti v Luxemburgu pred pár týždňami Polsko zablokovalo závery rady ohľadom stave ľudských práv v EÚ. A to bolo poprvýkrát v histórii. Je to bezprecedentné. Naša charta a naše základné hodnoty sú ohrozené a preto sa teším na spoluprácu so spravodajcom a s tenými spravodajcami. Ďakujem. Ešte sa chce niekto vyjadriť? Nuž, no veľmi stručne. sa návrhy Blíži sa nám lehota na zasielanie. Je to 12. novembra. O 5. po obede ja vám to poradím. Za toto mi platí, ja viete, aby som informoval ľudí o týchto veciach. Je to 12. november o 5. po obede. Som veľmi vďačný za to, že keď sa nám blíži koniec mandátu, tak je tu síce Stále poslancov, ale tí, ktorí sem chodia, tí tvrdopracujúci poslanci, tak tých ja veľmi rád koordinujem. Taktiež som vďačný aj našim zamestnancom, ktorí nám pripravujú podklady. A ne. dostaneme teda konečné vyjadrenia k týmto textom, o ktorých tu diskutujeme. Chcete ešte niekto niečo povedať? Pani Barbarno len za komisiu. Chcete sa k tomu vyjadriť? Môžete. Vítame ten, toto stanovisko. Gratulujeme pánu De Jongovi, spravodajcovi. A taktiež máme rovnaký cieľ ako vy. Chceme, aby charta bola známejšia, viacej používaná celej EÚ, aj v rámci európskych inštitúcií aj v členských štátoch, aj zo stranom Českej spoločnosti. A čo sa týka prístupu k dohovoru, tak mi bolo povedané, že prebehli diskusie v rámci pracovnej skupiny na rade a snažia sa tam e, zaznamenať nejaký pokrok. To je určite dobrá správa. Takto na záver. A tešíme sa na rozpracovanú verziu stanoviska. Ďakujem, Barbara. Rád vás zase vidím. Ďakujem, pán De Jong. Lehotá na pozmiencu na 12. novembra. Um, could I suggest we uh, break until 17.45? Takže urobíme si prestávku do 17.45 a potom sa bude hlasovať presne o 3 čtvrte na 6. What is it,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 Oh, sorry. <laughs> Don't need to give anyone else a shock. Uh, colleagues, uh, we... Uh, Kolegovia, začneme hlasovať bez hľadu na to. Máme také dlhé hlasovanie, že musím nekompromisne začať. Chcem vám vysvetliť, hlasujeme o štyroch správach a jedno hlasovanie sa týka členov agentúry pre sledovanie liekov Jedno z hlasovaní je veľmi dlhé, má, je v ňom málo kompromisov. Ospravedlňujem sa e, za dĺžku týchto hlasovaní. Rozdelíme e, tieto hlasovanie vlastne e, by sme mohli rozdeliť na dnes však až štvrtok, ale jedna z veľkých skupín štvrtok nie je prítomná, takže preto je to dnes pondelok večer. Ak sa budeme sústrediť, tak sa tým prehryzieme, dúfam, čo najskôr. Dobrá správa je, e, že nebudeme toľko musieť hlasovať v Štrasburgu. Relatívne dobrá správa. Pretože do konca mandátu máme toľko práce. Začneme hneď prvým hlasovaním. Spravodajca tu nie je, ale prejdeme k hlasovaniu k stanovisku LIBE, kde ide o zložku spojenú s e, VFR, Európsky sociálny fond, ktorý nahrádza Európsky sociálny fond, teda ide o plus, fond plus E, práca musela prebehnúť veľmi rýchlo a ja by som chcel e, poblahoželať e, za prácu spravodajcovi aj tieňovým veľmi dobré kolektívne úsilie. Soraya Post, niekto mi tu naznačuje niečo. Takže ja som mala kartičku, ale bohužiaľ už ju tu nemám, takže by som chcela zdvihnúť ruku, až budeme hlasovať. Okay, could I make a suggestion, Maita, given that one... Môžem navrhnúť, že e, keďže vy máte to ťažké hlasovanie, kde nemáme tie kompromisy, mohli by ste niekoho poprosiť, aby vám doniesol kartičku? Minima, dovtedy budeme zabezpečovať vaše hlasovanie, e, spočítavať ho rukou. Poprosím vás, aby ste si pripravili elektronické kartičky. Ešte snad niekto, buďte úprimní, pretože inak nebudeme môcť presne hlasovať. To znamená, zdá sa, že všetci máte kartičky. Prejdime k hlasovaniu. Pokiaľ ide o návrh e, Rady a parlamentu, pokiaľ ide o sociálny fond plus, kompromis 12, hlasujme. Končím hlasovanie. príjima sa. Pozmejúci návrh 120, pardon, 121. Hlasujme. Closed. Končím hlasovanie, príjima sa. Kompromis 13. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 14. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 15. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 16. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 133. 133. Nie, nie, predsa len nie. Ospravedlňujem sa. Kompromis 17. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 18. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 19. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 20. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 21. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 22. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 23. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 24. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 25. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 26. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 34. Končím hlasovanie. Príjima sa. 161. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 27. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa si návrh 165. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 166 hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 28. Končím hlasovanie. Príjma sa. 171. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 172. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 29. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 177. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 178. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 179. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 180. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 30. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 31. Končím hlasovanie. Príjma sa. 185. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 186. Končím hlasovanie. Príjma sa. 187. Končím hlasovanie. Príjma sa. 188. Končím hlasovanie. Príjma sa. 189. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 43 hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 32. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 45. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 191. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 192. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 193. Končím hlasovanie. Príjima sa. 194. Končím hlasovanie. Príjima sa. 46. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 47. Končím hlasovanie. Príjima sa. 195. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 196. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 48 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 49. Končím hlasovanie. Príjima sa. 43. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 51. Končím hlasovanie. Príjima sa. 52. Končím hlasovanie. Príjima sa. 198. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Prílohy 199. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Blok e, hlasovanie o 200 a 201. Končím hlasovanie. Zamieta sa blokovo o 53 a 54 spoločne. Končím hlasovanie. Príjima sa. 203. Končím hlasovanie. Príjima sa. Spoločné hlasovanie 55 a 56 spoločne. Končím hlasovanie. Príjima sa. 204 a 205 spoločne. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Spoločne 57 a 58. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Spoločne 206 a 207. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 59. Končím hlasovanie. Príjima sa 60. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodné ustanovenie 61. Končím hlasovanie. Príjima sa 62. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 63. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 64. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 1. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 70. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 69. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Identické 71, 72 a 2 spoločne. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 2. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 3. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 4. Končím hlasovanie. Prijíma sa 81. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 6. Končím hlasovanie. Príjima sa 83. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 5. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 6. Končím hlasovanie. Príjima sa. 89. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 7a. Končím hlasovanie. Príjima sa. 99 pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Príjima sa. 101. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 102. Končím hlasovanie. Príjima sa. 9. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 8. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 9. Končím hlasovanie. Príjima sa. 106. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 10. Končím hlasovanie. Príjma sa. 109. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 11. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Môžeme odhlasovať tento zvyšok unblock? Nemôžeme, dobre. 114. Končím hlasovanie. Príjma sa 115. Končím hlasovanie. Príjma sa. 14. Končím hlasovanie. Príjima sa 15. Končím hlasovanie. Príjima sa 16. Končím hlasovanie. Príjima sa 116. Končím hlasovanie. Príjima sa 117. Končím hlasovanie. Príjima sa 17. Končím hlasovanie. Príjima sa 118. Končím hlasovanie. Príjima sa 18. Končím hlasovanie. Príjima sa záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Prijema sa to 31 hlasov za, 7 boli proti, nikto sa nezdržal a hneď prejdeme, ak chcete nejakú prestávku, len povedzte, ale prejdeme inak hneď ďalej. Vytváranie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027. Spravodajca Jeroen Leners, chcete niečo povedať ešte pred hlasovaním? Nie, dúfam. A môžeme prejsť k pozmeňujúcemu návrhu 63. Končím hlasovanie. Hlasovali ste, prosím, všetci. Musíme to opakovať, toto hlasovanie. Správa Lenars. Začíname pozmeňujúcim návrhom 63. Ešte raz 63. určitých dôvodov musíme to zopakovať. Končím hlasovanie, prijíma sa. 64 hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 14. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 15. Končím hlasovanie. Príjma sa 16. Končím hlasovanie. Príjma sa 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 18. Hlasujme. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím. Je to prijaté. 68. Otváram hlasovanie. 68. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 10a. Otváram hlasovanie. 10a. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 10b. Prepačte, ten odpadáva. Kompromis 11 a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 11B nie. Ospravedlňujem sa. 27. Pozmeňovací návrh 27. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 94. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Prepačte, zamietnuté. 95. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 97. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 100. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 101. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňovacie návrhy 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 2a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté šestka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 59. Otváram hlasovanie. Carried. 10. Prijaté. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 61. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 13. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, prijaté. Záverečné hlas, hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené 34 e, hlasmi za prijaté, jeden hlas proti. Blahoželám spravodajcovi. A teraz prejdeme priamo k ďalšiemu hlasovaniu úplne uplatňovanie ustanovení šanenského aký v Bulharsku a Rumunsku, zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach. Spravodajcom je Sergej Stanišev. A chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre, prejdeme teda priamo k hlasovaniu. Začíname pozmeňujúcim návrhom 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie to zamietnuté. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To je tiež zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to tiež prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 37. Prepačte, pozmeňovací návrh 39. Ospravedlňujem sa. Otváram hlasovanie k 39. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Teraz citácie. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenia kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a záverečné menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Blahoželám eh, Sergejovi aj k dobrým kompromisom. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté 36 hlasov za 4 proti. Blahoželám spravodajcovi. Takže, keďže máme pred sebou dlhšie hlasovanie, toto je E, štvrté kratšie, predtým než prejdeme k Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy. Takže ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva únie. E, v novembri bude hlasovať výbor Júri. My sme Eh, už dospeli k eh, určitej dohode. Líbe tiež eh, zdieľa určité kompetencie, pokiaľ ide o trestnoprávne otázky týkajúce sa informátorov. Spravodajkyňou je pani Ruiz. Majte, želáte si vyjadriť? Nie, takže môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Ospravňujem sa, kolegovia, tu nie je príliš veľa kompromisov v tomto návrhu, takže prosím vás o disciplínu a trpezlivosť. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené, je to prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 166. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 175. Otváram hlasovanie. 175. Končím hlasovanie. To zamietnuté. 176. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 177. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tesne zamietnuté. 178. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 180. Eh, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 181. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 191. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 192. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté takisto. 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 194. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 199. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 200. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 201. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 203. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 5, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 208, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 2, 1, 1, 2 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 213. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 214, 215 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 216. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 221. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 8. Otvorem hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 9. Otvorem hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7. Otvorem hlasovanie. Takže budeme hlasovať o 2, 230, eh, nie o kompromise 7. Takže pozmeňovací návrh 230. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu 7. Ospravedlňujem sa za zmetok. Otvára e, hlasovanie ukončené, je to prijaté. Kompromis 8, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 233, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovač 234, môžete hlasovať. Je to dosť tesné, takže pôjdem pomaličky. Schválený. Ďalej 235, môžete hlasovať. Nebudem až príliš pomaly, slúbujem, uzatváram hlasovanie. Schválený. 236, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 239 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 9 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 242 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 243 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 244 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 248 môžete hlasovať. Uzatváram. Schválený. 249, 250, identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 251, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 252, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie aktuálne. 254 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 255 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 256 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 10 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 261 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 264. Prepašte, 263. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamýta sa. 264 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 265 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený 266 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválený. 267 môžete hlasovať. Alebo 268 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 11 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 271 271 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 283 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 276 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený 278 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 279. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 12. Môžete hlasovať. Prepačte, ešte 280. Nefungoval aj tak prístroj. 280.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 Uh, tak kolegovia, prosím, než ne, ma budete nenávidieť, ale urobil som ďalšiu chybu a síce hlasoval som na 267 sedmičke, ale mal som taký dojem, že áno. Dobre. 267 sa mal hlasovať pred kompromisom 11, takže prosím ešte rýchlo to. Ospravedlňujem sa. 267, prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teď nás naspäť ku kompromisu 12. Môžete hlasovať. Opäť môžeme ísť rýchlejšie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa na vrch 285. Môžete hlasovať. 285. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 287, môžete hlasovať. O nie. ešte 286. 286, prosím, hlasujte. 286. Uzatváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prepašte, ja som nehlasoval. Takže hlasovali všetci, vrátane mňa. Uzatváram. A schválený. Keďže predseda hlasoval. Ďakujem koordinátorovi. Prvá dobrá konverzácia tento týždeň. 287. Môžete hlasovať. Alebo, prepašte, už som unavený. 287. Môžete hlasovať. Uzatváram. Zamieta sa. Dobre. 288 a 22 sú identické, hlasujte. Som si teraz uvedomil, že aj môj hlas zaváži. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 13 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 291, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 292, pardon, zamieta sa 292, uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 14. Closed. Schválené. Kompromis 15. Eh, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 308. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 311 môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. A bože. Dobre, uzatvárame. Zamieta sa. Takže všetky tie ostatné chcete 311 skúsi overiť? Takže v opačnom prípade nie. Máme tu ďalších 50 miliónov hlasovaní, ktoré nás čakajú. Neviem ako vy, ale ja už som skutočne unavený. Dobre. Takže 312. Hm, hlasujeme nie. Alebo áno. 312. Môžete hlasovať. I do care about principle, just for the record. Uzatváram hlasovanie. Schválené 313. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 314. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 315, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 316, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A zamietnuté 317, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 318, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 319 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 320 môžete hlasovať. Uzatváram. Zamieta sa. 321 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 326. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 341. Sme preskočili celú stránku. 341. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 16, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 346, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 347, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 350. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 353. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 355. Môžete hlasovať. Je to tesné, takže prosím, sústrete sa. 355. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 356. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 357. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 18, môžete hlasovať. Kompromis 18. Pani Holmajer, prosím, kartičku hlasujte, funguje vám to? Uzatváram hlasovanie. Schválené. 361, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený 362, môžete hlasovať. Hovoril že nie. Uzatváram hlasovanie. 362, niekto povedal, že nie. Monika, boli ste to vy. A nie, vy ste povedali, že áno. Dobre, takže uzatváram. Prepašte, ja sám som nehlasoval. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 364. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 365. Môžete hlasovať. Monika, vy ste nehlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 29 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 6. môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 367. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 368. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 369. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 19, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 20, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 380, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Kompromis 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Je to v poriadku? 373 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 384 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 385. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 386, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 377, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Vy si zo mňa asi musíte robiť srandu. Takže 381 sme nehlasovali. 371 sme preskočili. Takže len rýchlo 381, prepašte kolegovia. 381, vrátime sa o kúsok hore, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa, takže opäť naspäť na 388 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Citácie 34, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Príjima sa 35, hlasujme. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 36. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 37. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 38. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 23. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Štyridsať štyri. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 45. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 kompromis. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 52. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 53 hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 25. Hlasujme o 25. kompromise. Končím hlasovanie. Príjima sa. 57. Končím hlasovanie. Zamieta sa 58. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromis 26. Končím hlasovanie. Príjima sa 62. Končím hlasovanie. Zamietá sa 63. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 64 hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 66. Prepáčte, ešte 65. 65. Končím hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Príjima sa 66. Končím hlasovanie. Príjima sa 68. Končím hlasovanie. Zamieta sa 70 prepáčte, 69. Mal som pravdu, predsa na 70. 70 teda. Predsa len 69, hovorí pán predseda, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 70. Predsa len ešte 5. Číslo 5. si návrh číslo 5. Končím hlasovanie. Príjima sa. 70. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 71. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 27. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodné ustanovenia a pozmeňujúci návrh číslo 6. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 28. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 29. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 30. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 31. Končím hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 83. Končím hlasovanie. Príjma sa 84. Končím hlasovanie. Zamieta sa 85. Končím hlasovanie. Príjma sa 86. <clears throat> Končím hlasovanie. Príjma sa 9. Končím hlasovanie. Príjma sa 88. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 89. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 91. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 93. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 97. A nie, prepačte, e, ten je bezpredmetný. 94, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 95, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa 96. Hlasujme. Končím hlasovanie. Deväťdesiat šestku preskočíme, takže 97 teraz. Končím hlasovanie. Deväťdesiat osem. Končím hlasovanie. kompromis dva hlasujme. Končím hlasovanie. Deväťdesiat hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 102. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 103. Končím hlasovanie. Príjima sa. 104. Končím hlasovanie. Príjima sa. 106. Zamieta sa. Kompromis 33. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 34. Končím hlasovanie. Príjima sa. 113. Končím hlasovanie. Príjima sa. 114. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 115. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13. Hlasujeme o 13. Končím hlasovanie. Príjima sa. 116. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 35. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 120. Končím hlasovanie. Príjma sa. 121. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 122. Končím hlasovanie. Príjma sa. 123. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 124. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 125. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Končím 125. -ku. Ešte raz 125. Končím hlasovanie. Príjma sa. 126. Končím hlasovanie. Príjima sa. 128. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 129. Končím hlasovanie. Príjima sa. 130. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 131. Končím hlasovanie. Príjma sa. 132. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 133. Končím hlasovanie príjma sa. 134. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 135. Končím hlasovanie. Príjima sa. 136. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 137. Končím hlasovanie. Príjima sa. 138. Končím hlasovanie. Príjima sa. 139. Končím hlasovanie. Príjma sa. 140. Končím hlasovanie. Príjma sa 141. Končím hlasovanie. Príjma sa 142. Končím hlasovanie. Zamieta sa 143. Končím hlasovanie. Príjima sa 144. Končím hlasovanie. Zamieta sa 145. Končím hlasovanie. Príjima sa 147. Končím hlasovanie. Zamieta sa 148. Končím hlasovanie. Zamieta sa 149. Končím hlasovanie. Zamieta sa 150. Končím hlasovanie. Zamieta sa 152. Ešte 151. Končím hlasovanie. Zamieta sa 152. Prijíma sa. 152 ešte raz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 153. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmienci návrh 154. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 155. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 36. Končím hlasovanie. Príjima sa. 159. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. A teraz máme záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. 26 za, 8 proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme. Kolegovia, posledné záverečné rýchle hlasovanie ide o e, troch kandidátov, máte ich pred sebou, kde ide o Európsku agentúru EMCDDA. Skrátim vám to. V podstate budete hlasovať. Vypočujte si to, prosím, aby sme mohli odísť. Potrebujeme len dvoch kandidátov do tohoto centra. Náhradníkom bude ten, ktorý prehra. Takže budem e, hovoriť mená každého kandidáta. Prosím, hlasujte zelene, zelene teda pluskom, ale nerobte nič iné, len čakajte na kandidáta, ktorého chcete. Ak stlačíte červené tlačítko, teda zdržanie sa, to sa nezapočíta. Takže nehlasujte proti tým, ktorí vám nevyhovujú. Takže len afirmatívne v prospech tých, ktorí chcete. Budeme počítať len hlasy v, pros, v prospech. Zoradení budú ex aquio. Yeah. Yeah, but you, but you can vote. Oh, and it's a secret vote. So... A je to tajné hlasovanie. Je tam e, ešte veľa ďalších vecí, takže prosím, robte to, ako som, e, robte to tak, ako som povedal. Hlasujte za, keď zaznie meno kandidáta, ktorého chcete. Takže nie, nie je to veľmi e, tajné, nie. V skutočnosti. Takže Wolfgang Gotts. Môžete sa aj e, zdržať, ak chcete. Meli Maliori. Máme aj ohlásiť, e, koľko hlasovalo za koho. Takže tento kandidát získal 27 hlasov za Meni Maliori. Ak chcete hlasovať za túto osobu, hlasujte prosím. Teraz sme pri Maliorim, takže ak chcete hlasovať za neho, eh, hlasujte za, ak nie, nerobte nič. Chcem si overiť jednu vec. E, e, bol tam chaos ohľadom toho prvého. Toto sú kandidáti e, za túto agentúru. Nechcem, aby sme tu robili nejaké chyby kvôli únave, takže začneme ešte raz. Nevadí. Keď poviem meno, počúvajte prosím starostlivo. Ak chcete hlasovať za tohto kandidáta, stlačte zelený gombík. Žiaden e, iný gombík e, sa nebude rátať. Ak chcete, aby to bolo tajné, vždy môžete hlasovať. E, takže sa zdržiavate. Na konci celého procesu sa všetko sčíta. Na konci každého hlasovania spomeniem iba hlasy za. Takže Wolfgang Goetz. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Takto vyzerá hlasovanie, takže 19 hlasov za, 7 proti, 8 sa zdržali, ale zarátava si tých 19. Teraz mení Maliori. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A ona získava 30 hlasov za. Sobransky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Sobransky. Eh, a tu bolo 18 hlasov za. Takže Götz a Maliori sú eh, plnými členmi a Zabranský je náhradníkom. A ešte, prosím, neodchádzajte, ostaňte ešte sedieť. Neviem prečo, ale z procedurálnych dôvodov potrebujem ešte záverečné hlasovanie všetkých preoplatných eh, členov eh, pre absolútnu väčšinu. Takže len eh, prosím elektronicky stlačte gombík, aby ste ukázali, že ste boli prítomní. Takže absolútna väčšina za tento zoznam. Urobili ste tak? Dobre, máme absolútnu väčšinu. Môžete ísť. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie je ukončené. Ďakujem za vašu trpezlivosť, kolegovia. Veľmi dlhé hlasovanie. Ospravedlňujem sa za tú dĺžku. Jesus Christ.